pacientom, že konečne uznáte ich právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Týmto uzatvárame rozpravu a voľby, teda hlasovanie prebehne zajtra na poludne. Ďalším programom, pardon, ďalším bodom v programe rokovania je spoločná rozprava o Alzheimerovej chorobe a o inhalátoroch pre astmatikov. Teraz sa v prvom rade budeme venovať veľmi dôležitej téme, až dramatickej téme. Hovorí o nej pani Matias vo svojej správe, keď e, sa venuje iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií. A potom sa budeme venovať inhalátorom pre astmatikov. Je to cestou výboru pre petície. Takže najprv poprosím pani Matias, má 4 minúty ako spravodajkyňa. Nech sa páči. Eh, um Ďakujem pekne, pán predseda. Začala by som tým, že spomeniem určitý príklad, ktorý považujem za dobrý eh, na to, aby vysvetlila, aká je naliehavá táto iniciatíva. Ehm, vlastne sa s tým začalo už pred čistým mesiacmi v parlamente a vlastne počas týchto eh, šiestich mesiacov stovky ľudí eh, ochoreli, alebo som ich prejavila Alzheimerová choroba alebo iné typy demencií. To znamená, že je skutočne naliehavé konať v tejto oblasti a preto vítam skutočne iniciatívu v tejto oblasti tie osoby, ktoré trpia na Alzheimer, musia byť e, liečené alebo musia byť pristupované e, rovnocenne. Sú to tisícky ľudí, ktoré v rámci Európskej únie trpia na demenciu. Vlastne, keď sa na to, na to pozrieme zbližšie vidíme, že vlastne sú to stovky tisíc ľudí, až milióny, čo by sa dalo povedať, že je vlastne jeden celý štát. A vieme, že v každých 20 rokov sa počet týchto ochorených zdvojnásobí. Takže situácia je skutočne naliehavá a preto musíme e, podporiť výskum, musíme zistiť príčinu e, tohoto problému. Preto je dôležité podporiť spoluprácu, výskum v tejto oblasti, je nutné vypracovať určité indikátory a okrem toho je dôležité sa zamerať na prevenciu. To znamená, že musíme aj mať včasné diagnózy, musíme mať špecializovanú zdravotnú starostlivosť, je nutné pripraviť zdravotnícky personál, je nutné pracovať aj s rodinnými príslušníkmi, aby sa toto ochorenie nestigmatizovalo. Je dôležité myslieť aj na ľudskú dôstojnosť, je nutné vypracovať určitý eh, plán na európskej úrovni, ako by sa dalo spolupracovať toto všetko musíme vykonať a musíme šíriť e, znalosti a poznatky v členských štátoch. Jednoducho pacientov nesmieme deliť na prvú a druhú kategóriu. Je nutné ku všetkým pristupovať rovnocenne bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú a kde bývajú. Preto si myslím, že je skutočne veľmi dôležité, aby sme e, zabezpečili čo najlepšie technické vybavenie našeho zdravotníckého sektoru. A sú to všetko otázky, o ktorých musíme hovoriť, nesmieme sa im vyhýbať a to práve aj v čase krízy. Sú tu určité sociálno-ekonomické dopady, ktoré by vznikli, ak by sme sa nezaoberali vážne týmito otázkami. To znamená, že musíme k tomu aj takto pristupovať, musíme rozhodne investovať aj do personálu, do preventívnych opatrení a musíme pracovať aj s rodinnými príslušníkmi. Toto všetko je veľmi zásadné každý na jedného pacienta, ktorý trpí na Alzheimer, sú ďalšie tri osoby, ktoré trpia touto chorobou nepriamo. Osoba, ktorá ochorela Alzheimera, jednoducho musí byť neustále pod dohľadom. Ako je možné takéto zabezpečiť bez spolupráce? To by nebolo možné. Preto je dôležité, aby táto spolupráca medzi členskými štátmi bola solidárna. Takto musíme spoločne riešiť tento problém. Keď hovoríme o spolupráci, tak všetci si musíme byť vedomi toho, že toto je práca, ktorá je taká dôležitá, že musíme všetci spolupracovať. To sa týka Európskeho parlamentu, kde je dôležité, že e, tieňoví spravodajcovia spolupracovali tak na úrovni výborov, ako aj na úrovni politických skupín. Bolo tu mnoho žien, ktoré mi pomohli a nie je to náhoda. Častokrát sú to, alebo prevažne ženy, ktoré e, sa starajú o, Eh, osoby, ktoré ochoreli na Alzheimer. Je vlastne podstatne viac ako mužov. Preto sa musíme zamerať aj na tzv. skryté faktory v tejto oblasti. No dovolte, aby som na záver položila otázku eh, pánovi komisárovi. Aké návrhy, ktoré sa spomínajú v správe, by si dokázala komisia osvojiť, to, to, s ktorým by ste súhlasili? Ďakujem pekne. Yes, tiene ahora por cinco minutos la palabra. Teraz na 5 minút pani Maconi. Chcú vyvedať druhej podtéme tejto debaty. Nech sa páči. Presidente, la ringrazio. Devo dire che eh, condivido anch'io le perplessità. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja zdieľam to, že je skutočne eh, prekvapujúce, že sa prepojili tieto dva body v rámci rozpravy, ale dobre je to tak. Dôležité je, že máme tu túto otázku, ktorú som predložila v mene výboru pre petície. Tu ide o jeden konkrétny prípad, kde jedna je, jednej malej európskej spoločnosti boli odobreté určité možnosti a to preto, lebo komisia od roku 1997 jednoducho nekonala. A konec koncov aj výbor v právnej záležitosti toto potvrdil, lebo on bol požiadaný o stanovisko. V tomto prípade je tu určité, určitý medicínsky aparát, je tu teda o inhalátor, ktorý e, sa vlastne riadnym spôsobom uviedol na trh už v roku 1990. Máme tu príslušnú smernicu, ktorá sa musí uplatňovať a tu ide o to, že e, otázka konformity, e, to je otázka, ktorú musí riešiť samotný výrobca. A toto bola vlastne tá hlavná otázka. Ako som spomínala, produkt sa správnym spôsobom uvedol na trh. Potom 6 rokov bol bez problémov na trhu, neboli tam žiadne námietky a voči tomuto výrobku a prebehli aj určité kontroly zo strany e, spolkového štátu Bavorsko v Nemecku a potom vznikla požiadavka, aby sa preverilo to povolenie, ktoré bolo poskytnuté v danej spoločnosti. A potom spolkový štát Niedersachsen vykonal v roku 1996 kontrolu a skonštatoval, že tento výrobok plne zodpovedá príslušným štandardom a normám. Potom tam bol ešte druhý postup, ktorý sa týkal správnosti alebo oprávnenosti žiadosti, ktoré predložilo Bavorsko. A ak by ešte boli nejaké pochybnosti, bola tam požiadavka, aby sa zahájilo konanie, ktoré e, by sa týkalo ochrannej doložky. S tým sa dopredu rátalo rok neskôr vznikli určité činnosti, ktoré nie sú písomne doložené, vykonali sa určité kroky, sú tam nedostatočné informácie a potom v roku 1997 bez toho, že by bol výrobca informovaný zo strany Spolkového ministerstva zdravotníctva sa zrazu e, nariadilo stiahnutie tohoto výrobku z trhu. Potom na konci roku 1997 sa zahájilo príslušné konanie, ktoré zodpoveda článku 8 príslušnej smernice No a celé sa to potom vlastne odsunulo na okraj, neboli žiadne informácie, ani konzultácia s výrobcom neprebehla riadnym spôsobom, bolo to tak povediac, bolo tam mlčan, mlčanlivosť a potom výrobca v roku 2003 mm, požadoval, aby dostali viac informácií, aby sa začalo konať a preto sa potom nakoniec situácia vyvinula tak, že v roku 2003 sa opätovne uviedol výrobok na trh, ale potom krátko na to rozhodli nemecké orgány, že výrobok musí byť opätovne stiahnutý z trhu. Doteraz nie je vôbec jasné, čo orgány viedlo k tomu, prečo sa ten výrobok musel stiahnuť z trhu. Jednoducho je to nedostatok informácií, neprebehla dostatočná komunikácia a neboli tu žiadne možnosti, aby výrobca mohol spochybniť toto konanie, aby sa mohol voči nemu brániť. Samozrejme, to má hospodársky dopad na, na jeho ekonomickú úspešnosť. Už roky čaká na odpoveď, ktorú nedostal. Počas tých šiestich rokov, kedy bol výrobok na trhu a sú tu doklady od strany komisie, prievo týchto šiestich rokov bolo možné dosiahnuť značné úspory pri verejných výdavkoch, lebo tento výrobok má pozitívny vplyv na výdavky, je lacnejší a okrem toho má pozitívny vplyv na samotných pacientov. V roku 2008, keď sa potom situácia skomplikovala, sa výrobca obrátil na petičný výbor a počas tohoto volebného obdobia sme potom sa zaoberali touto otázkou na našom výbore, dlho sme na tom hovorili na výbore pre petície potom sme mali aj neformálnu konzultáciu s pánom komisárom a žiadali sme o rýchlu odpoveď. Tá žiadosť sa týka toho, aby sa potvrdilo, či ten výrobok je teda v súlade s európskymi normami. Ak by to nebolo, tak dôležité je, aby sa výrobca mohol opierať aspoň nejaké informácie, aby mohol prípadný nesúlad spochybniť na súde. Dôležité je, aby sa táto otázka riešila a výbor pre petície sa obrátil na komisiu, ale žiaľ ani komisia neposkytla odpoveď. Preto výbor petície rozhodol jednohlasne, aby sa to presunulo na plenárku a aby tu sme požadovali od komisie jasnú odpoveď. Toto je skutočne téma, ktorej sa nesmieme vyhýbať sú tu veľké pochybnosti, preto máme tu chartu eh, základných práv, ktorá je pravdepodobne porušená tým, že komisia nekonala, no ale aj preto, lebo stiažovateľ jednoducho sa nemôže obrátiť na súd. Táto možnosť mu je znemožnená. A v tomto prípade sú aj jasné pochybnosti, ktoré sa týkajú porušenia eh, trhových predpisov a táto mala spoločnosť vo veľkých problémoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa zmienili o prekryvaní týchto dvoch tém. Samozrejme, z mojej strany e, nechcem povedať, že jedna z tých otázok je dôležitejšia než druhá. A nechcem tým povedať, že e, pretože ja tiež e, som vo výbore pre že by tam ten aspekt bol pre mňa dôležitejší. Proste sú to naozaj dosť rozličné témy, takže otázka je, či je dobré a zmysluplné kombinovať rozpravu takto ako spoločnú. V mene komisie poprosíme o reakciu pána komisára. Nech sa páči, pán komisár John Daly. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslankyne. V prvom rade chcem vysloviť poďakovanie parlamentu a hlavne pani spravodajkyni, pani Matias, za to, že sa začala venovať otázkam Alzheimerovej choroby a iným demenciám. Naozaj je to vážny problém. Demencia znamená ozaj vážny problém a utrpenie pre mnohé rodiny. Populácia rýchlo starne, a teraz už prišiel čas, aby Európa konala. A preto komisia predložila oznámenie o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách ešte v roku 2009, aby sme podnetili iniciatívu e, smerom ku e, výmene informácií o e, najlepšej praxi. Vlastne práca už v tomto kontexte prebieha a sme radi, že sme mohli predložiť e, komplexný balík odporúčaní. Myslím, že je ozaj veľmi vhodný čas na to, že sa niečo takéto prezentuje, pretože v apríli sa rozbehne tzv. systém ALKOV. Ide o evaluáciu Alzheimerovej choroby v Európe. A sme veľmi radi, že dnes sa tu hovorí práve o možnosti prijatia tohto materiálu ktorý sa týka Alzheimerovej choroby. Čiže ide o vylepšenie situácie pri zdieľaní dát a dobrej praxe. Ale ide tu vlastne o práva ľudí, ktorí sú postihnutí demenciou. Súhlasím s vami, že potrebujeme ozaj koordinovaný výskum, aby sme lepšie vedeli, ako eh, uplatniť prevenciu alebo ako oddialiť nástup tejto choroby. Čiže musíme bojovať proti týmto formám neurodegeneratívnych ochorení, hlavne teda proti Alzheimerovej chorobe. 23 krajín už spolupracuje v tomto programe a spolupráca, pokiaľ je diagnostiku a liečbu diag- Alzheimerovej choroby, už prebieha. A tak ako odporuje parlament, môžem potvrdiť aj ja, že vlastne táto nová iniciatíva v rámci stratégie EU 2020 bude mať ako prvú významnú pilotnú oblasť práve aj túto tému, ktorá sa týka a konania, teda aktívneho prístupu ku otázkam zdravia. Práve dobrým príkladom by mohlo byť, že vlastne tu dochádza aj k iniciatíve parlamentu, ktorá sa týka opatrovateľov. A myslím, že toto sa týka aj Alzheimerovej choroby, aj iných demencií. Myslím, že komisia môže povedať, že odaj pozitívne hľadí na celý rad odporúčaní, ktoré vlastne súvisia aj s vyhlásením roku 2014 ako roku mozgu. A to súvisí samozrejme aj s aspektmi demencie a podobnými chorobami. Dovolte mi teraz venovať sa druhej téme tejto rozpravy. Petícia, ktorú podal pán Klein, vynálezca a výrobca inhalátora pre astmatikov. Pokiaľ je o konkrétny e, tento výrobok, pôvodne v roku 1997 bol v Nemecku zamietnutý tento výrobok. A táto otáz- tejto otázke sa nevenovala vtedy ani komisia, ani nemecké orgány, ani samotný výrobca. Potom distribútor vtedajší naznačil, že by vykonal ďalšie výskumy a štúdia, prvnež opäť zavedie alebo pokusí zaviesť tento výrobok na trh. Takže potom prišiel e, produkt pod novým menom, ale nemecké orgány v roku 2005 ho opäť zakázali. Komisia potom ale podrobne preskúmala tento prípad a e, zaslala oficiálny list v júli 2007 nemeckým orgánom. Výsledok analýzy bol taký, že zákaz zo strany nemeckých orgánov bol oprávnený, pretože klinické údaje, ktoré poskytol výrobca, boli nedostatočné na to, aby preukázali bezpečnosť tohoto prístroja. Pokiaľ podľa, príslušného, podľa príslušnej smernice musí výrobca preukázať e, tieto aspekty, aby mohol získať označenie CE. Konkrétne to, to súvisí s článkom 18 smernice v súvislosti e, s umiestňovaním takýchto výrobkov na trh a s ich označením. Ale komisia neprijala nejaké oficiálne rozhodnutie. Avšak, samozrejme, toto je nie jediný prípad, kde sa príslušná klauzula dá uplatniť. A to súvisí vlastne potom aj s tým, čo nemecké orgány prijali v roku 2005. Takže žiadateľ chce umiestniť tento výrobok na trhu a e, to súvisí potom e, s tým, čo prijali nemecké orgány v roku 2005. Komisia hľadá teda cesty, ktoré vlastne by mohli, respektíve komisia sa snaží naznačiť, akými cestami by sa mohol uberať ten žiadateľ, aby na vnútroštátnej úrovni sa dopracoval k možnosti uvedenia daného výrobku na trh. Čiže v roku 2007 vlastne komisia požiadala e, prírobcu o to, aby zladil e, to, čo poskytoval dovtedy, s tým, čo požaduje aj predpis. Čiže pokiaľ ide o tie klinické aspekty. Avšak doposiaľ tento žiadateľ nekonal. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. A teraz jednotlivé parlamentné skupiny budú zastupované príslušnými poslancami a poslankyňami. Nech sa páči pani Elena Antonescu ako prvá. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, Chcela by som hovoriť o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách. Chcela by som zablaželať pani spravodajkyni, pani Matia za jej prácu. Ehm, ja by som eh, chcela v mene EPP poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tejto správe. Eh, pozornosť, ktorá sa pripisuje tejto téme, hovorí o tom, aká dôležitá je, pretože počet eh, ľudí, ktorí trpú, trpia mm, mm, demenciou je 9,9 milióna a z toho najväčšia časť trpí Alzheimerovou chorobou. Táto choroba ešte stále je nedostatočne diagnostikovaná v krajinách ehm, Európskej únii. Ehm, všetko, čo sa robí, je fragmentarizované a nerobí sa, nepoužíva sa jednotný prístup k definícii tejto choroby. Je preto potrebné, aby sa urobil zásadný krok k novej forme spolupráce medzi členskými štátmi a ku koordinovaným opatreniam. Ehm, správa hovorí o solidarite medzi štátmi a výmene dobrej praxe s cieľom predísť duplicite zdrojov. Chcela by som e, poukázať aj na dôležitosť včasnej diagnózy a rýchleho zásahu pretože to umožňuje dosiahnuť pokrok v boji proti tejto chorobe. Takisto treba zdôrazniť vzťah medzi e, neurologickými ochoreniami a e, verejným zdravím. E, takisto by som chcela povedať, že potrebujeme multidisciplinárny prístup k tomu, aby sa výskum pretavil do praxe. E, takýto multidisciplinárny prístup je potrebný na úrovni celej Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene socialistov pani Childers dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Takmer 10 miliónov Európanov dnes trpí demenciou, z čoho najviac trpí Alzheimerovou chorobou. Ehm, moja matka zomrela minulý rok práve na túto chorobu a preto veľmi vítam túto európsku iniciatívu. Len polovica prípadov, e, odhaduje sa, že len polovica prípadov tejto choroby sa skutočne diagnostikuje, pričom e, dvakrát viac žien na ňu trpí než mužov ale očakáva sa, že v nadchádzajúcich 20 rokoch sa počet pacientov ešte zdvojnásobí ľudí. 50, ja, ja Vítam e, dôraz, ktorý kladie Európska komisia na prevenciu, na e, zlepšenie výskumu, predovšetkým vzhľadom na to, že vieme, že 85 výskumu sa v Európskej únii deje bez koordinácie na európskej úrovni. Takto sa nezabezpečia práva ľudí, ktorí trpia týmito chorobami a ich rodín. E, my sme sa zamerali v našich pozmenujúcich návrhoch na sociálnu dimenziu dimenziu na špecifické potreby by žien, ktoré predstavujú dvojnásobok pacientov a takisto na potrebu posilnenia zdravotníckého výskumu a zdravotníckej politiky. Chceme vyzvať politik, e, komisiu, aby prijala legislatívu aj upravujúcu e, duševné zdravie na pracovisku. E, odporúčame, aby sa v celej Európe posúdilo používanie tzv. living wheels, to znamená závetov urobených za života pacienta. A napokon by som chcela zablahoželať pani spravodajkyni eh, Marie Matias a takisto mojim tieňovým spoluspravodajcom za účasť na tejto práci. Ďakujem pekne za skupinu liberálov pani Frederik Rice. Ďakujem, pán predseda. Boj proti Alzheimerovej chorobe sa stal európskou prioritou v posledných rokoch. Je to na čase a teším sa, že v tomto smere pán eh, komisár Dali oznámil viaceré iniciatívy. 7 miliónov z, tých 10 e, miliónov 7 miliónov trpí na iné formy neurodegeneratívnych ochorení a hoci sa e, venuje tejto problematike istý výskum, je potrebné, aby sa posilnil a aby sa e, výskum o Alzheimerovej chorobe stal súčasťou 8 rámcového programu pre vedu a výskum. Takisto treba uplatňovať multidisciplinárny e, výskum prístup a treba sa zamerať nielen na pacientov, ale aj na ich rodiny. Vo Francúzsku výskum ukázal, že táto choroba má obrovské e, sociálne aj hospodárske dôsledky pre e, rodiny a e, tieto dôsledky sa prenašajú na e, príslušníkov rodiny, ktorí sa o pacientov musia starať e, v podstate na 24 hodín denne. E, dnes je potrebné pozmeniť medzinárodné kritéria, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k tejto chorobe, pretože tie, ktoré v súčasnosti existujú, sú už zastaralé a v našom uznesení je potrebné potrebné, aby sme v rámci parlamentu reagovali na výzvy e, výskumníkov, že je potrebné urobiť viac klinických štúdií a je potrebné e, e, urobiť revíziu príslušnej smernice. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za zelených dve minúty pán Hefner. Nech sa páči wer immer das äh, veranlasst hat. Ďakujem pekne. Neviem, kto poveril zmiešať tieto dva body v rámci rozpravy. Rozumiem, to neprospeje tomuto parlamentu, ale dobre. Dámy a páni, všade v Európe rastú výdavky na zdravotníctvo a výdavky na e, liečivá. Všade sa zamýšľajú štáty nad tým, ako je možné to znížiť. Hovorí sa, že ak sa dosiahne zdravotnícky pokrok, tak výdavky budú stúpať. Tu ide o niečo iné. Máme tu 30 miliónov astmatikov, máme tu malého výrob, výrobcu, ktorý vyvinul určitý prístroj, inhalátor, ktorý niekedy skutočne tak povedať zachraňuje život a je to z terapeutického hľadiska veľmi dobré, lebo je to rýchle riešenie, jednoduché, okrem toho zachraňuje životy. Už 40 rokov nemá tento výrobca prístup na trh od roku 1969 sa obrátil vlastne na komisiu. Od roku 2006 sa výbor pre petície zaoberá touto otázkou. Je to úlohou komisie presadiť e, právo a vlastne byť na strane občanov. V tejto otázke to nie je tak. Komisia odoparla prijať jasné rozhodnutie, ktoré by pomohlo sťažovateľovi a chcel by som vás, pán Dali, osloviť aj osobne. Iste si spomínate na výbore pre petície, nás vás pozvali na diskusiu, vy ste povedali, že nemáte žiaden čas, ale by ste mali čas na osobný rozhovor. Dobre, prišli sme k vám, hovorili som s vami osobne a mne osobne ste prislúbili, že sa budete zaoberať tým prípadom a že veľmi rýchlo nájdete riešenie. Dodnes som nepočul nič, ešte raz som napísal list, žiadnu odpoveď som nedostal. Snažili ste sa zabrániť ďalšej diskusii. To nie je to, ako by mala pracovať komisia. Chcel by som veľmi jasne povedať, Európsky parlament očakáva a, a, a vlastne stojí pred hlasovaním, ktoré bude zajtra a musíme byť na strane občanov. My očakávame, že budete garantovať ochranu malých výrobcov, voči tým, ktorým chcú odoprúť, odoprieť prístup na trh. Je tu o veľa, o peniaze, ako aj o zdravie občanov. V tejto problematike nechápeme váš, váš postoj, poznáme vaše argumenty, my sme si prešli jednotlivé dokumenty, skutočne veľké množstva. Nenašiel som žiaden argument na to, ktorý by posilnil vašu pozíciu. Je tu o medicínsky produkt, využil sa pri 30 tisíc prípadoch vlastne milióny týchto výrobkov bol na trhu a žiadali sme o to, aby e, sa dostal tento výrobok na trh, aby e, zdravotné poisťovne ušetrili prostriedky a čakáme na konečné rozhodnutia. Eh. Ďakujem pekne. Slovo má pán Dartmouth. A pardon? Pán Dartmouth by rád položil otázku, využijúc modrú kartu. Čiže otázka 30 sekundová. Nech sa páči, pán Dartmouth. Nech sa páči, máte 30 sekúnd. Áno. Súhlasil pán Hefner s tým, že vyjadrenia komisára ohľadne Broncho Air, že vlastne boli vlastne veľmi škodlivé pre túto firmu a vôbec pre tých, ktorí trpia astmou. Ďakujem. Pán Hefner, máte 30 na odpoveď. Nech sa páči. Ak mi dovolíte stručnú a osobnú odpoveď, ja mám ten pocit, že pán komisár ešte nevyužil možnosť na to, aby získal nové informácie o tejto téme. Práve to je bola určitá šanca po dlhých rokoch, kedy sa to celé e, naťahovalo. Pán komisár Dali, aby som vám chcel navrhnúť, ako aj ďalším úradníkom vo vašej inštitúcii, aby ste si pozorili tú vec, aby ste sa na novo nad tým zamysleli a to prehodnotili. Rád by som s vami o tom diskutoval, ešte radšej by som bol, keby ste sa stretli a hľadali riešenie s ťažovateľom. Ja som vášho názoru a rečník bol prerušený. Ďakujeme pekne pánovi Hefnerovi. Ďalej minúta k dispozícii pre pani Janu Kudakis v mene európskych konzervatívcov a reformistov. Ďakujem za slovo. 700 tisíc ľudí vo Veľkej Británii trmí demenciou, okolo 50 je to práve Alzheimerová choroba. A v podstate neexistuje zatiaľ e, účinná liečba tejto choroby, takže bez ohľadu na vek osoby proste táto choroba dokáže človeka veľmi nepríjemne ničiť. A preto e, potrebujeme aj podporu na viacerých úrovniach. Hovoríme tu v tomto parlamente o tejto téme, ale potrebujeme zvýšiť aj úroveň verejného povedomia celkovo. Na druhej strane chcem povedať, e, že popri zdieľaní odborných znalostí a skúseností na úrovni odborníkov potrebujeme naozaj e, zabezpečiť lepšiu informovanosť verejnosti a pokúsiť sa o spomalenie aspoň toho e, procesu postupu choroby. Rodiny E, by mali dostať, povedzme, podporu aj formou náležitých informácií, aby títo pacienti si udržali aspoň dôstojnosť, keď už sú chorí. Ďakujem, pani Jane Kudakis. Teraz minútu má pán Darmot. Bude hovoriť v mene Európy, Slobody a demokracie. Ďakujem za slovo, pán predseda. Malá nemecká firma Bronco Air Mnichov vyprodukovala tento inhalátor, ktorý dokáže zlepšiť kvalitu života tých, ktorí trpia na astmu a proste spoliehajú sa na takýto výrobok, aby mohli dýchať. A tento výrobok bol vlastne vylúčený z trhu celých 14 rokov. A vlastne to, čo povedal pán komisár o tom, prečo je tomu tak, sa líši od toho, čo vlastne sme si vypočuli zo strany predsedu výboru pre petície. Tam sa hovorilo, že daný podnik sa stal obeťou Eh, odopretia spravodlivosti zo strany komisie. Prečo teda komisia podporuje, eh, dáva prednosť veľkým farmaceutickým firmám a ich lobbystom? Tá strana, ktorú tu mám čas, tú čest zastupovať, podporuje okamžité prešetrenie spôsobu, ako komisia jednala v danom prípade. Ďakujem. Ďakujeme pekne za toto vyjadrenie a končíme toto kolo vystúpení vystúpením pani Diane Dodds, ktorá bude hovoriť v mene nezúčastnených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už bolo dnes povedané, v komore v Spojenom kráľovstve asi 750 tisíc ľudí trpí na nejakú formu demencie. 60 tisíc z nich žijú v mojom volebnom okrsku v Severnom Írsku. Alzheimer je skutočne kruté ochorenie, lebo jednoducho odoberá ľuďom e, osobnosť a vlastne naruší aj vzťahy s rodinou a s priateľmi. Je to ničivá choroba, ktorá znamená veľkú záťaž pre rodiny ako pre ošetrovateľov, ktorí sú častokrát izolovaní a potom majú sami e, veľké zdravotné problémy. Ako už bolo spomenuté, častokrát se zdravotná starostlivosť poskytovaná ženami. Počet ľudí trpiacich na demenciu stupne do roku 2050 na 1,7 milióna. Odhadované náklady do roku 2018 dosiahnu asi 27 miliárd libier. To sú strašné čísla. To znamená, že výskum je e, veľmi dôležitý a je dôležité dobre nasmerovať prostriedky e, do zdravotníckej a sociálnej starostlivosti a to je tak povediac skutočne relevantné. Dôležitá je potom aj otázka e, dobrovoľníckej práce a komunitnej spolupráce. Je dôležité podporať aktívne starnutie a ja by som chcela oceniť prácu, ktorú vykonala istá organizácia v Belfaste, ktorá vypísala medzárnú súťaž, aby získala ošetrovateľov, podporujú sociálnu inklúziu a snažia sa pod, e, zvýšiť kvalitu života tých, ktorí trpia na demenciu, ako sa snažia zlepšiť ich život ich rodín. Ďakujem pekne, pani Doc. Pokračujeme. Teraz za seba ako poslanci budú vystupovať nasledovní. Pán Peter Jár, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár Dali. Je mi ľúto, že takto stále musíme sa pohybať medzi dvomi témami. Bolo by dobré, keby sa aspoň po sebe zoradili tie témy. Ja teraz opätovne sa vyjadrujem k petícii pána Kleina a som veľmi rád, že máme možnosť o tom hovoriť. Výbor pre petície sa zaoberá toto téma už dostatočne dlhý čas. Čo sa vlastne udialo? Bol tu, bol tu jeden inovatívny podnik, ktorý vyvinul inhalátor pre astmatikov. To bolo dobré pre pacientov, lebo to bolo e, znesiteľnejšie pre nich, bolo to aj cenovo výhodnejšie a výrobca dostal isté ocenenie a potom nastal šok. Tento inhalátor bol jednoducho zakázaný nemeckými orgánmi a preto potom sa na strane, zo strany komisie zahájilo isté konanie. Ja som pevne presvedčený, že pri tom prvom na, pri tom zákaze z roku 91 eh, neprebehlo všetko podľa pravidel. Komisia vlastne mala povinnosť konanie vysielajúce z ochrannej doložky ukončiť, viesť dokonca a potom malo tam byť možnosť predložiť žalobu. Pán Klein ako stiažovateľ, a tu teraz citujem, stanovisko nášho vlastného právneho výboru. Pán Klein je očividne obeťou e, snahy odobrať mu práva. Pán komisár, tu nie je o nejaké nejde to o nejaké presúvanie viny. Dôležité je to, aby sa našlo v správnom čase riešenie, aby sa tento problém konečne odstránil. Preto musí, by ste mali rešpektovať, ako jednohlasne hlasoval náš výbor pre petície a myslím si, že v záujme stiažovateľa, ako aj pacientov je dôležité, aby sme spolupracovali. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ja na pol minúty pani Salvi. Salvio. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ešte stále existujú mnohé e, nevysvetlené veci o Alzheimerovej chorobe a obávam sa, že táto situácia sa bude ešte zhoršovať v dôsledku starnutia obyvateľstva. Preto potrebujeme viac výskumu a lepšie vedomosti o príčinách vzniku tejto choroby. Existujú však dôkazy, že už úplne jednoduché zmeny životného štýlu dokážu zabraniť mnohým chorobám a to je aj obsah môjho pozmenujúceho návrhu, pretože požadujem, aby sa kladol väčší dôraz na úlohu stravy pri vzniku Alzheimera. E, je známe, že pri najmenšom e, jeden, e, vieme, že, že osobné náklady sú oveľa vyššie, než sú sociálne alebo finančné náklady pre star- pri starostlivosti o Alzheimerových pacientov. A tieto náklady a tieto dôsledky znašame my všetci. Preto táto správa eh, hovorí o všetkých takýchto kľúčových eh, otázkach a boli by sme radi, keby na ňu pozitívne zareagovala komisia ako aj členské štáty. Parvanova. Nech sa páči, pani Panvanová. Eh, Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcela vyjadriť poľutovanie, že my skáčeme z jednej rozpravy e, k druhej. A e, je to ako keby sme hovorili spoločne o lodnej doprave a e, rybolove, pretože obidve súvisia s morom. Ale myslím si, že keď hovoríme o Alzheimeri, toto je choroba, ktorá by skutočne mala dostať prioritu, pretože predstavuje vážne ohrozenie ohrozenie udržateľnosti nášho systému zdravotnej starostlivosti. Počet týchto pacientov v ďalších rokoch určite narastie a je potrebné, aby sme sa na to náležite pripravili. Dúfam, že Európska komisia sa ujme vedúcej úlohy a vystúpi s iniciatívou pri riešení zdravotných eh, problémov starnúcej populácie. Uvítam, eh, vítam predovšetkým eh, dôraz na E, multidisciplinárny výskum, ale uvítala by som aj zacielenejší e, prístup a to, že nám nejde o to, aby sme e, podporovali záujmy biznisu, ale aby sme podporovali záujmy pacientov. A pokiaľ ide o tú druhú tému, bez ohľadu na to, či ide o malý alebo veľký podnik, pre nás je najdôležitejšie zdravie pacienta. Ďakujem pekne pani Parvanovej. Teraz jednu minútu má k dispozícii pani Satu Hasi. Vážení kolegovia, v prvom rade chcem srdečne poďakovať pani Matias za vynikajúcu prácu. Alzheimerová choroba a demencia sú ozaj vážnou zaťažou pre spoločnosť. Sú, súvisí, súvisia s tým veľké náklady. Predpokladá sa, že liečba Alzheimerovej choroby stojí ročne v Európe asi 7 milión eur. To je viac než 1,5 krát viac nákladov než to, čo sa vlastne vynakladá na eh, redukciu E, skleníkových plynov až do roku 2030, myslím. Takže chcem práve poukázať, aké dôležité je uplatňovať prevenciu tejto choroby, ale aj uplatniť včasnú diagnostiku. Pretože e, by sme mohli skúmať e, aj, aké sú dopady rôznych chemikálií na to, aby, sa vlast, aby táto choroba mohla prepuknúť. Takže potom v zásade použitie takýchto chemických látok by sa malo obmedziť. Napríklad aj pesticídov. Ďakujeme pekne, pani Hasi. Minútu má k dispozícii pán kolega Ousky. Ďakujem, pán Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Budem hovoriť aj o Alzheimerovej chorobe. Vieme, že to je správa, ktorá nemá legislatívny dosah a dúfam, že nie je príliš konfliktná a nerozdeli toto plénum. Vieme však, že ide o veľmi závažné zdravotné posihnutie s veľkými eh, hospodárskymi dosahmi a z toho dôvodu je to aj závažný sociálny problém. Eh, starnutie európskej populácie začína začína v Európe pripomínať akúsi neurologickú epidémiu. Čo môžeme v tejto veci urobiť? Môžeme zdôrazňovať prevenciu, ktorá šetrí prostriedky, zlepšuje zdravotný stav, môžeme zlepšiť strávacie návyky európskeho obyvateľstva, môžeme zjednotiť vedeckú základňu v Európe a koordinovať prácu jednotlivých členských štátov, môžeme podporovať občianske združenia a združenia rodinných príslušníkov a môžeme takisto napomôcť pri vytváraní špecializovaných centier v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Houskému. Slovo má na 1,5 minúty pán Filip Žován. Pán predseda, vážení kolegovia, pokiaľ ide o Alzheimerovú chorobu, o tom možno povedať veľmi veľa, ale ja sa obmedzím len na dva aspekty. Prvým aspektom je e, starostlivosť o týchto pacientov v domácnosti. E, ale e, táto skutočnosť môže veľmi závažne ovplyvniť rodinné prostredie a preto jednou z našich priorít by malo byť, aby pacienti čo najskôr zostali alebo mali možnosť čo najdlhšie zotrvať e, v starostlivosti svojej rodiny, čo však znamená, že týmto rodinám treba pomôcť. To je prvá vec. Po druhé, treba e, ďalej e, skúmať, prečo potrebujeme výskum. Výskum je potrebný na to, aby sa jednak našli vhodné lieky, ale aj aby sa zabezpečila primeraná a účinná liečba prvom rade je potrebné hovoriť nie o prostriedkoch ako takých, ale o ich využívaní. My sme ešte nedefinovali priority. Je potrebné, aby sa e, biológovia spojili s fyziológmi, s radiológmi, s neurologmi, aby sa zlepšila vzájomná spolupráca a aby e, sa e, aj komisia o to pričinila tým, že v spoločnom programe výskumu sa tejto otázke bude venovať primeraná pozornosť. Je potrebné, aby rodiny dostali e, najav, aby im bolo e, povedané, že nie sú sami, že dostanú pomoc. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať pani spravodajkyni aj spoluspravodajcom za tento materiál. Aspekt Alzheimerovej choroby je ozaj veľmi vážna otázka a mnoho záleží na tom, ako sa k tomu postavia jednotlivé krajiny samotné. Je, demencia naozaj je jednou z vážnych príčin, e, ktorá postihuje hlavne starších. A v podstate, e, hlavne v súčasnosti, je to buď rodinný partner, alebo dieťa e, postihnuté osoby, e, na ktorého pleciach leží starostlivosť. Preto by sme boli to, aby komisia zvážila možnosť vytvorenia pracovných príležitostí v oblasti starostlivosti ako v opatrovateľskej e, sfére v rámci stratégie EU 2020. Nešlo by len o poskytutie financií na výskum, treba v oblasti nových liekov, ale možno aj smerom k výžive e, týchto ľudí, k stravovacím návykom a tak ďalej. Aj tam by sa mali, podľa nás, venovať prostriedky na výskum. Náklady na demenciu v EÚ predstavovali v roku 2000 130 miliard pardon, 130 proste obrovské peniaze v Británii a Mm, samozrejme dôsledky sú vážne. Pán Kacimarkazis, ďakujem pekne. E, to oznámenie a tá správa sú veľmi dobré, preto ďakujem spravodajkyni Matias Alzheimera, demencia, to je skutočne pliaga našej doby a veľký problém pri tom celom je, že veľmi málo vieme o týchto ochoreniach, preto tu ide o jednu vec v prvej rade. O výskum, výskum, a výskum. To znamená, že musíme spojiť naše sily a preto vítam iniciatívu komisie, aby sa vytvorilo určité inovatívne partnerstvo k téme e, zdravého starnutia Alzheimer. To je dobré heslo. USA mali v minulosti taký, taký majakový projekt e, boj proti rakovine viedlo to k určitým úspechom. Sú nové terapie, nové liečiva. Takto sa musíme sústrediť na Alzheimer. Musíme vedieť, ako máme preventívne postupovať, čo môžeme spraviť v budúcnosti proti tomuto ochoreniu. Lebo pri tom princípe, aké máme v oblasti výskumnej politiky v EÚ, to nie je možné. Musíme sa zamerať na jednu z hlavných tém a to je mali Alzheimer. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz pani Brepols. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako podpredsedkynia Aliancie pre Alzheimer v rámci Európskeho parlamentu skutočne srdečne vítam správu pani Matias. Ide tu skutočne o najdôležitejšie body, ktoré musíme riešiť v prvej línii. V tom krátkom čase, ktorý mám v dispozícii, spomeniem dva body. Jeden sa týka dôležitosti prevencie a včasnej diagnózy. Dôležité sa zamerať na tie prvé symptómy ich odhalenie je veľmi dôležité, aby pacient čo najskôr mohol e, sa dostať do terapie, ktorá je k dispozícii. Samozrejme je dôležité aj mať výskum na úrovni spoločenstva. Toto musíme podporovať. Viacerí kolegovia vraveli, že 85 prostriedkov v oblasti výskumu nie sú koordinované na európskej úrovni. To vedie k rozpolteniu, paralelnej práci. Preto je dôležité, aby sme mali spoločnú výskumnú agendu, ktorá by vedla k tomu, aby sa tie prostriedky vynakladali efektívnejšie. Potom je ľahšie pochopiť, aké sú dôvody, aké sú možnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.

Palaskis. Pán Palackis. Chcem zabláželať spravodajcom a musíme naozaj uznať, že Alzheimerová choroba a ďalšie demencie sa šíria ozaj veľkým tempom, hlavne u staršieho obyvateľstva v rámci EÚ. Niekedy tá diagnoza príde až príliš neskoro a potom vlastne aj terapia nie je celkom náležitá vždy. Takže z hľadiska zdravotníckého sektora naozaj treba pokladať tieto demencie za veľkú prioritu a treba im venovať náležitú pozornosť. Čiže zvrazňujeme potrebu včasnej diagnostiky a aby sa nám podarilo v podstate riešiť nejak ten narastajúci počet prípadov demencie. Je dôležité upozorniť aj na to, že viaceré členské štáty majú v podstate také podmienky e, pri starostlivosti o takýchto pacientov, proste podmienky, ktoré nie sú uspokojivé, ak to tak môžeme povedať. Čiže treba poskytovať určité sociálne záruky týmto ľuďom. Ďakujem. Takže niekto sa tu hlási s modrou kartou. Týka sa to predchádzajúceho rečníka. Ďakujem. Chcel som poukázať len na to. Hovoríme tu o Alzheimerovej chorobe a o starších ľuďoch, ale ja som vo svojom volebnom úvode mal príklad, kde človek mal 48 rokov a on sám mal uh, Alzheimera a musel sa starať o svojich starých rodičov pritom. Ale chcem pokázať na to, že áno, Alzheimer je hlavne problémom starších ľudí, ale nie výhradne len nich. Ich sa to týka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kreisler Dörfer. Pán komisár, dovolte, aby som sa viedel teraz k tejto petícii. Ja sa zaoberám už niekoľko rokov týmto prípadom. Na jeseň roku 2007 som poslal otázku komisii, odpoveď, ktorú som dostal, bola neuspokojivá a musím povedať, že viedol som mnohé rozhovory s zastupcami Spolkového ministerstva zdravotníctva. Všetko to bolo vágne a nejasné a to, čo vy ste prečítali, z toho pre mňa vyplýva, že nemáte žiadnu chuť sa nejako intenzívne zaoberať týmto prípadom. Neudialo sa to počas vaš, vašeho obdobia, ale vy ste súčasťou kolektívneho grémia a preto na vás apelujem v mene výboru pre petície a právna výboru, aby ste nám poskytli všetky podklady, aby sme vedeli na základe čoho ste rozhodli a mňa by zaujímalo, keď si človek pozrie to, ten samotný inhalátor, no prečo je možné vedieť, prečo niektoré firmy by nemali alebo mali záujem na to, aby sa niektoré produkty nedostali na uh, trh. Uh, sú tu určité elementy tohoto výrobku, ktoré sú atraktívne pre niektoré firmy a tu je silný farmaceutický lobbying. Keď si pozriete, aké sú finančné záujmy v tejto oblasti, je to snaha vytlačiť malé firmy a e, potom sú mnohé veci veľmi jasné. Preto na vás apelujem, aby ste nám jasne povedali, či nám poskytnete potrebné podklady a či ste pripravení na výbore právne veci a petície sa s nami tým zaoberať a nejednoducho to odsúvať, lebo naši občania, ktorí možno nemajú dostatok peňazí, majú tiež právo na to, aby mali dobrú starostlivosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dobre. Veľmi meškáme. A teraz dám možnosť piatim rečníkom v rámci spontánnych rečníkov a prvý je pani Lukačevská, potom pani Blinkevičiute, potom pán Gallagher, potom pani Oken a potom ešte jeden rečník a prvé pani Lukačevská. Ďakujem pekne, pán predseda. Európe čoraz viac ľudí starších a trpia na choroby, ktoré súvisia s vysokým vekom. Štatistiky hovoria, že každá piata osoba nad 80 rokov trpí na Alzheimer. Toto nie je liečiteľná choroba, ale je možné e, využívať e, včasnú diagnostiku a je možné spomaliť toto ochorenie. Konec koncov máme tu správu Alzheimer z roku 2009 a vieme, aký vysoký počet e, ľudí trpí na demenciu v rámci Európskej únie. To druhý najvyšší počet po Ázii. Čo sa týka Polska, tam je to asi do 20 tisíc pacientov na Alzheimer do roku 2040 sa očakáva, že sa tento počet trojnásobí. Toto je skutočne veľmi znepokojujúce a samozrejme má to aj socioekonomické dopady. Samozrejme vplýva to aj na rodinu toho pacienta a som veľmi rada, že máme tu šancu diskutovať o tejto otázke dnes. Musíme mať veľmi špecifikovaný e, výskum, musíme mať e, spoločnosti, ktoré sa budú zohrať časnou diagnostikou. Ďakujem pekne teraz pani Blinkeviču, tu na jednu minútu. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam túto iniciatívu aj tie kroky, ktoré sa tam navrhli a týkajú sa Alzheimera toto všetko má zabezpečiť včasnú diagnozu, dobrú liečbu, výmenu klinických dát a know-how a dôležité posilnenie práva pacientov. Európska únia jednoducho nemá presne štatistické dáta o rozšírení Alzheimera, preto musíme e, podporiť výskum, ktorý sa musí opierať o jasné indikátory. Je nutné investovať do výskumu a klinického výskumu. Musíme tu mať príslušné programy. To znamená, že musíme e, mať dobrých profesionálov, musíme pracovať aj s rodinami, s tými ľuďmi, ktorí každý deň sú konfrontovaní s týmito pacientmi. Musíme mať šťastnú e, diagnostiku a musíme mať preventívne e, stratégie a musíme samozrejme šíriť informácie a vymeniať si údaje. Ďakujem pekne. Teraz pán Galajer. Mo is a an deisluúthe maidir leis an galar Alzheimer's, which is a disease... Ďakujem pekne, že môžem prehovoriť na tému Alzheimerová choroba. 44 tisíc v Írsku a proste e, mnoho ďalších tisícov v Európe trpí Alzheimerovou chorobou a žiaľ teda starne nám v Európe populácia a čoraz viac ľudí vlastne bude postihovaných v budúcnosti aj touto chorobou a preto treba zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o výskum v eh, tejto sfére. Hlavnú záťaž väčšinou eh, nesie najbližšia rodina a v podstate eh, v Írsku je to asi 50 tisíc ľudí dennodenne, ktorí sa musia venovať takéto starostlivosti a ošetrovaniu. Takže naozaj tí, ktorí trpia demenciou, si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Ďakujem. Ďakujeme za slovo a e, v podstate chceli by sme sa vyjadriť na adresu toho, čo povedal aj pán Dali. V podstate, keď ide o liek, treba to otestovať je to ako keď máte novú inekčnú striekačku, hej? A v podstate aj do toho treba investovať a určite spoločnosť mm, ušetrí veľa, ak sa niečo dá používať opätovne. Čiže asi je naozaj škandálne, škandálom, keď komisia hovorí o tomto jednoduchom výrobku, že by mal podstúpiť, alebo mal by poskytnúť rovnaké klinické skúšky ako klasická, klasické medicínske alebo klasické lieky, presnejšie povedané. Takže veľmi zvláštne, že sme ešte nedostali jasnú odpoveď, hoci mnoho ľudí sa už k tomu vyjadrovalo a vlastne e, je to plastový výrobok a nikdy nespôsoboval žiadne problémy. Nech sa páči ďalší rečník predseda, dámy a páni. Neurodegeneratívne ochorenia vrátane Alzheimerovej choroby v Európskej únii majú naozaj veľmi negatívne dôsledky a súvisí to aj s veľkými nákladmi, ktoré treba vynaložiť pri priamej liečbe aj pri starostlivosti o takýchto pacientov. Znamená to aj veľkú záťaž pred ošetrovateľov a opatrovateľov. Tak preto si myslím, že je potrebná koordinácia medzi členskými štátmi, treba hľadať nejaký synergický efekt a samozrejme spolupráci v oblasti vedy a výskumu. Musíme zdôrazniť aspekt prevencie a tam musíme okrem toho hľadať nejaké inovatívne spôsoby terapie a musíme samozrejme čo najlepšie si vymieňať informácie medzi štátmi. Ďakujem. Slovo má pán Dali. Nech sa páči. Pán Peri. Per. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení e, poslanci. Ďakujem e, všetkým, čo vystúpili v tejto rozprave, pretože to svedčí o ich záujem o Alzheimera a ďalšie typy demencií. Komisia víta správu a odporúčania parlamentu. Chcel by som zdôrazniť, že komisia je odhodlaná urobiť všetko, čo treba v boji proti Alzheimerovi a ďalším demenciám. Žiaľ, je to dôsledok procesu starnutia mnohých európskych občanov. Myslím si, že máme spoločnú zodpovednosť za to, aby sme e, minimalizovali ich záťaž a aby sme zabezpečili rýchlu diagnózu a zvládnutie týchto stavov e, preto podporujem e, snahu o úzkú spoluprácu s parlamentom pri boji proti Alzheimerovi a ďalším demenciám. Pokiaľ ide o petíciu pána Kleina, v prvom rade musím zdôrazniť, že e, a tu odkazujem na vyhlásenie pani Manzoni, že úlohou komisie je stať na strane občanov. Tu vás môžem ubezpečiť, že mojou úlohou je stať na strane pacientov. Pre mňa je veľmi veľmi dôležité ako pre komisára, ktorý má na starosti zdravie, aby sa neohrozila bezpečnosť pacientov, aby sa nerobili žiadne e, zmeny e, v procesoch a postupoch, ktoré e, my máme zavedené a ktorých cieľom je zabezpečiť, že všetky lekárske pomocky budú riadne vyskúšané a ich bezpečnosť bude zaručená vyriešená. Otázka tu nestojí tak, ako používať e, túto, toto, tento liek pomocou e, kusu plastu, tak to tu niekto označil. Tu ide o to, aby sme mali jednoznačné klinické dôkazy o bezpečnosti tohto produktu. A v tomto prípade pán Klein bol požiadaný o to, aby sa uskutočnili klinické štúdie na 24 pacientoch. 24 pacientov. To je všetko, e, celý rozsah tých klinických skúšok, ktoré sa požadovali. A prečo e, sa kládol odpor voči takýmto klinickým e, skúškam? Čo je dôvodom tohto odporu? To je otázka, ktorú si kladiem. My potrebujeme vedieť, či naozaj je tento produkt všeobecne použiteľný, alebo či sa môže, má použiť iba s jedným konkrétnym liekom, alebo s viacerými rôznymi liekmi, alebo či sa vyžadujú iné dávky jednotlivých liekov, alebo či je potrebné tieto dávky nejako prispôsobovať. A keď ja ako laik mám použiť takéto zariadenie alebo takúto pomoc, otázku, tak by som si určite kladol takéto otázky. A to sú aj otázky, ktoré si kladú príslušné orgány, ktoré žiadajú o dôkaz, že tento prostriedok môže byť v rukách pacientov bezpečný. Preto hovorím o riadnom postupe zabezpečenia bezpečnosti tohto e, produktu a tu nie som ochotný robiť žiadne skratky. Ja som slúbil, že ja to posúdim, aj som to posúdil a e, Zistil som si mnohé podrobnosti o tomto prípade. Samozrejme, boli to podrobnosti, ktoré som sa musel dozvedieť od ďalších a pán Klein požiadal o stretnutie so mnou alebo s mojim kabinetom a ja som okamžite pristúpil na toto stretnutie. E, vedúci môjho kabinetu ho informoval, že sme pripravení stretnúť sa s ním a on však poslal naspäť e-mail, v ktorom uviedol celý rad podmienok, medzi nimi aj to, že komisia musí prevziať všetky ich náklady, to znamená náklady na letenku a na ubytovanie v Bruseli, ale na toto som nemohol pristúpiť. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A napokon pani Matias. Ehm, ďakujem, pán predseda, ehm, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Chcela by som sa poďakovať všetkým e, tým, ktorí sa vyjadrili k mojej správe o Alzheimerovej chorobe a iných demenciách. Všetci vieme, že situácia má tragické rozmery a že táto choroba ešte stále nie je vždy riadne diagnostikovaná. Chcela by som poukázať na jednu otázku, ktorá nebola možno dostatočne zdôraznená, a to je otázka dôstojnosti pacientov, ale nie len pacientov ako takých, ale aj ich rodinných príslušníkov, ľudí, ktorí sa o nich oficiálne či neoficiálne starajú. A som veľmi rada a teším sa tomu, čo povedal pán komisár, keď sa vyjadril, že zdieľa obavy parlamentu a že komisia priaznivo posudzuje všetky odporúčania v správe parlamentu a že je pripravená postarať sa o e, ich uvedenie do praxe, pretože každý deň je e, už dňom omeškania, takže e, dúfam, že, parlament, že, že výsledok e, bude e, pozitívny a dúfam, že občania e, budú uspokojení, pretože od nás očakávajú viac než solidaritu a morálnu podporu. Oni očakávajú konkrétne e, kroky a e, veríme, že komisia príjme takéto iniciatívy, pretože má právomoci, ktoré žiaľ parlament nemá a že komisia zabezpečí, aby bolo možné zabezpečiť e, riadnu starostlivosť, ako aj kvalitu a dôstojnosť e, rodinných príslušníkov. Ďakujem. A hlasuje sa zajtra o pol jednej. Teraz e, pristupujeme k hodine otázok a odpovedí. Máme už polhodinové